ktorom zdraví musí byť e, takisto prioritou. A po štvrté, nesmieme zabudnúť e, otázku životného prostredia, klímy. Musíme spoločne sa ujať zodpovednosti a zabezpečiť, aby sme mali v budúcnosti planetu, na ktorej sa bude dať žiť. Dúfam, že tieto odkazy e, si zoberiete k srdcu, že budete pracovať na tom, aby ste sa dopracovali k širokému, rovnoprávnemu a modernejšiemu partnerstvu, ktoré sa vzťahuje na naše spoločné výzvy a pomôže bojovať proti chudobe a nerovnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani poslankyňa. Teraz dostane slovo pán poslanec Alex Agius Saliba. Jedna minúta, nech sa páči. Veľa sa zmenilo od dohody e, v Kotonu, ktorá bola prijatá e, pred 60 rokmi. A táto nová dohodova, dohoda, ktorá sa pripravuje, má naozaj prísť e, s veľkým politickým konsenzom. Má sa zdôrazniť práve, čo sú priority. Demokracia, ľudské práva, ekonomický rast, klimatické zmeny, e, ukončenie chudoby, mobilita a tak ďalej. Takže chcem práve zdôrazniť význam posilnenia parlamentného rozmeru budúcej dohody je tu potrebné, aby sa e, posilnila demokratická zodpovednosť. A v tomto e, spoločné parlamentné zhromaždenie EU a AKT má veľký význam. E, malo by sa schádzať dvakrát do roka a pokrývať všetky príslušné regióny. Teraz, keď vstupujeme do novej éry v našich vzťahoch s krajinami AKT, je to významný krok. A chceme, aby nastal aj ďalší rozvoj medzi kontinentmi, ktoré sú tu obsiahnuté. Teraz má minútu pani Julie Ward. Partnerská dohoda medzi EU a AKT, známa ako dohoda z Kotonu, bola podpísaná v roku 2000 a vyprší v roku, teda vo februári 2020. Rokovania o následnej dohode ešte dohode ešte prebiehajú a vieme, aké je to partnerstvo významné. Preto treba viesť kľúčový politický dialog. Treba posilniť vzťahy medzi nami a krajinami AKT, pričom sa bude zdôrazňovať demokracia, sloboda, právny štát. Musíme sa venovať e, slobode pred diskrimináciou alebo sústredovať sa aj na aspekty sexuálnej slobody, na aspekty vzdelávania E, o sexuálnych otázkach a ďalších významných témach. Musíme znovu oživiť vzťahy EÚ a AKT. Musíme zdôrazňovať význam parlamentného rozmeru budúcej dohody, aby sme zabezpečili demokratickú zodpovednosť a posilnili legitimitu tohoto partnerstva. Musíme taktiež zintenzívniť účasť občianskej spoločnosti, aby to bolo taktiež ako dohoda zakotvené aj v agende 2030. EU aj AKT kolektívne znamenajú silný globálny hlas a dokážu spoločne lepšie čeliť výzvam. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pristupujeme k spontánnej rozprave každý aj. Hlásia sa dvaja predstavitelia. Ako prvý Juan Fernando López Aguilar. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pán komisár Memica, e, zdravím vás e, úprimne na tomto poslednom asi stretnutí e, v súvislosti s dohodou medzi EÚ a krajinami AKT. Keď vieme, že po 20 rokoch sa pristúpili k tomu, aby sa táto dohoda zmodernizovala. Chcem posil- zdôrazniť význam parlamentnej diplomácie a práve musíme zdôrazniť e, gigantickú účasť a aj e, úlohu. E, a určite v humanitárnej oblasti sa dosiahlo veľa práve vďaka Európskej únii. Hovorí sa tu o kontrole migrácie, ale na druhej strane Musíme zdôrazňovať eh, ľudské práva, aspekty právneho štátu, na ktorých eh, trváme. A taktiež eh, zdôrazňuje posilňovanie úlohy žien, a predovšetkým v Afrike. Afrika je obrovský gigant a je veľmi významným partnerom pre Európsku úniu. Ako už aj pani komisárka, pardon, pani predsednička komisie van der Leyen tiež zdôraznila vo svojom E, prejavení, prejave. Je to absolútne významná spolupráca. Slovo pani Irena Jovana na minútu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Minulý e, týždeň som mala možnosť zúčastniť sa spoločného parlamentného zhromaždenia v Kigali a vedela som, čo v skutočnosti znamená táto partnerská dohoda? Krajiny na rôznych kontinentoch môžu vďaka spolupráci zlepšiť životné podmienky v rôznych oblastiach, ako napríklad rovnosť, mier, ďalej zmeny klímy, životné prostredie a podobne. Tu sme vystavení konfrontácii s dokumentom, ktorý má zlepšiť podmienky života v krajinách AKT. Preto je dôležité, aby poslanci boli významnými hráčmi eh, v presadzovaní alebo vyrokovaní tejto dohody. Chystáme sa teraz aktualizovať aktuálne platnú dohodu a tiež eh, toto uznesenie chce presadiť rovnakú pozíciu všetkých krajín, aj krajín AKT, aj krajín EÚ. Tiež chceme posilniť úlohu mimovládok, teda občianskej spoločnosti spoločne sa môžeme dopracovať eh, k eh, úspechu a úspešnej spolupráci. Ďakujem pekne teraz za komisiu. Dostáva slovo pán Mimica, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem za slovo. A od oficiálneho začiatku rokovaní 28. septembra minulého roku Európska únia aj krajiny AKT prešli dlhú cestu pri vytváraní ďalšieho nového partnerstva. V mene EÚ, teda viesť e, rokovania v mene EÚ bola výzva, ale aj veľká česť. A myslím, že sme dosiahli značný pokrok v relatívne krátkom čase. Pani Juta Upilainen, ktorá sa po mne ujme tejto úlohy, E, bude mať e, v rukách e, veľmi významnú úlohu a verím, že sa jej úspešne zhostí. To, čo sa už vyrokovalo, ale aj niektoré otázky, ktoré sú ešte v zátvorkách, znamenajú určité rozdiely v našich stanoviskách a sú tam ešte časti dohody, ktoré ešte musíme otvoriť, musíme sa im venovať a myslím ale, že sú to veci, ktoré by neboli neprekonateľné a verím, že sa podarí dopracovať ku e, konečnému konsenzu, pokiaľ ide o novú dohodu, e, nadvezujúcu na dohodu s Kotonou. Samozrejme je to aj otázka času, ktorý je potrebný na to, aby sa dohoda e, završila úspešne. Vyžaduje si tu politickú volu zúčastnených strán. Podpora a angažovanosť parlamentu v celom tomto procese to bolo a je niečo ozaj veľmi významné. Úzko spolupracujeme s parlamentom a práve súhlasíme s tým, aby parlamentný rozber bol náležite zaangažovaný, pretože aj vďaka nemu sa podarí zachovať e, dôležité aspekty nášho partnerstva s krajinami AKT. Teraz dávame slovo pani ministerke Tupurajnen. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, dámy a páni, Postkotonu pokračuje ďalej a ostáva to pre radu veľmi významná téma, o tom vás chcem ubezpečiť. Chcem poďakovať toto cestou pánovi komisárovi Mimicovi za jeho veľkú angažovanosť v tejto téme. Európska únia víta taktiež e, veľkú zaangažovanosť e, jednotlivých strán, pokiaľ ide o aktívne, aktívny prístup ku e, výsledkom Parížskej klimatickej dohody. Toto predstavuje samozrejme aj príležitosť. Som presvedčená o tom, že Agenda 2030 aj Parížská dohoda by mali práve uľahčiť e, dosiahnuť dohodu, aj keď je o náročnú tému. Fínske predsedníctvo aj naďalej bude venovať obrovskú pozornosť e, prebiehajúcim rokovaniam a budeme sa snažiť o to, aby sa aj rada pričinila k úspechu celej tejto témy. Dámy a páni, ďakujem vám za všetky vaše cenné vyjadrenia. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka. Tým pádom končím rozpravu. Je, je tu ešte jedno uznesenie, o ktorom sa bude hlasovať zajtra. Schôdza sa otvorí zajtra 28 novembra o 9.00. Bude trvať do 12.30 a potom pokračovať od 15.00. A príslušný program nájdete na webovej stránke parlamentu. Tým končím dnešnú schôdzu a prajem vám dobrú noc.